fishes tak. Dovodo. Il presidente. Predseda prichádza. Allora, že vážení kolegovia, vážené kolegyne, otváram zasadnutie. Opätovne chcem privítať všetkých kolegov a kolegyne a takisto zástupcov komisie,